Colleghi, eh, comunico di aver ricevuto dal Consiglio le posizioni. Drahí kolegovia, oznamujem vám, že som obdržala od rady jej stanovisko k prvému čítaniu ako aj dôvody, ktoré viedli rádu k prijaťu e, tejto e, pozície, e, pričom názvy sa potom zverejnia v zápisnici tejto schôdze. A trojmesačná lehota, ktorú má parlament dispozícii, aby sa vyjadril, začína zajtra, konkrétne 3. apríla 2014. l'ordine del giorno reca la relazione dell'onorevole Zalewski eh, su Teraz máme na programe správu pána Zaleského, pokiaľ ide o zníženie obmedzenia um,